teda dnes popoludní. Ďalší bod dnešného programu je situácia v Konžskej demokratickej republike, najmä prípad dvoch zadržiavaných aktivistov za ľudské práva Ivesa Makvabalu a Freda Baumu. A chcel by som teraz dať slovo spravodajcom, autorom tohto návrhu uznesenia. Pani Judith Sargentini dostane slovo ako prvá. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne aj pani komisárke za to, že prišla medzi nás. Európsky parlament poukazuje na osud Iva Makvambalu a Freda Baumu sú v Kinčáze e, vo vezení, pretože boli vedúcimi mládežníckej organizácie, ktorá sa sazovala o väčšiu demokraciu a nové volebné zákony v Kongu. A za toto boli odsúdení. Táto organizácia chce zlepšiť demokraciu, ale sú potláčaní. My žiadame prepustenie oboch a chceme, aby vlastne obžaloba voči týmto dvom, tie body obžaloby boli stiahnuté obvinenia. A tie isté obvinenia tu vlastne sú uh, aj voči ostatným aktivistom. Preto poukazujeme na masový hrob, ktorý bol v Kinžáze objavený. Našlo sa tam veľa mŕtvol a vláda v Kinčáze hovorí, že vlastne nič sa nestalo. Organizácia Human Rights Watch preskúmala tento prípad a zastáva názor, že skutočne ide o tela aktivistov v tomto hrobe, ktorých sa chcela vláda zbaviť. Európsky parlament žiada preto o objasnenie situácie a apeluje na vládu v Kinčáze, aby tento prípad preskúmala, čo možno najdetajlnejšie, aby aj rodine ľudí, ktorí zmizli, jednoducho prinavrátili aspoň tela, aby títo si mohli ich riadne pochovať. Budú voľby v tejto krajine tento rok a to ešte môže viesť skutočne k veľkým problémom a preto musíme situáciu sledovať veľmi detailne, pretože bolo by strašné, ak by záležitosti v Kongu eskalovali ďalej. Čo si teda my želáme je budúcnosť pre túto krajinu a nič viac, nič menej. Ďakujem pekne. Pán Korao, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predsedajúci, pani komisárka. Situácia, o ktorej diskutujeme v Konskej demokratickej republike, je veľmi podobná ako v Burundi. Zadržaní aktivisti, ktorí sú opozíciou vláde, a prezident neustále chce ostať pri moci a opakovať svoj mandát. Týmto uznesením vyjadrujeme podporu aktivistom a žiadame od vlády v Kenšase, aby okamžite prepustili týchto dvoch chlapcov, ktorí boli zadržaní. Pokiaľ ide o Kongo, musíme pripomenúť ich vláde, aké záväzky prijali e, v rámci dohody z Kotonu a mali by sme vyvinúť maximálne úsilie a tlak na túto krajinu, aby sa tieto práva a záväzky plnili. Pán Demes Maker, nech sa páči. In de nasleep van de onlusten in Burundi en de Centraal-Afrikaanse Republiek roeren die... V Burundi a aj v Stredoafrickej republike už teraz sú nepokoje a teraz dokonca aj v Kongu. Mladí ľudia tejto krajiny chcú občianskú spoločnosť, chcú zohrať určitú úlohu, aby sa zlepšila situácia v krajine. Pred tromi mesiacmi mládežnická organizácia bola zrušená a 30 mladých ľudí sa dostalo do väzenia. Organizátori eh, Makwambalu a Baumo sú vo väzení a sú obvinení z sprisahania proti krajine. Tejto, celá táto krajina má veľký problém v súčasnosti. Aktivity mladých ľudí jednoducho narážajú na korupciu vo vláde, na najvyšších kruhoch a ocenený Sacharovou cenou z posledného roku má napríklad nezaplatené daňové úniky vo výške zhruba milióna eur. To je jednoducho nereálne, takže ľudia očakávajú, že sa niečo stane v tejto krajine, nejaká pozitívna zmena. Je tam veľa mládežnických organizácií v Demokratickej republike Kongo, e, ktorí sa snažia, ale jednoducho je tu veľké riziko, že prídu o slobodu a dostanú sa do väzenia. Ďalší rečník sa páči. Ďakujem pekne. Spoločné uznesenie Európskeho parlamentu týkajúce sa Demokratickej republiky Kongo je dôležitý politický signál pre úrady tejto krajiny, preto apelujem na bezprostredné prepustenie Freda Baumu a Ivesa Makbambalu, ktorí sú aktivisti mládežnickej organizácie. Ironické, že Kongo sa tvári, že je demokratická krajina. Ak zoberieme do úvahy, že všetky signály pluralizmu alebo opozícia proti súčasnej vláde jednoducho boli potlačené zo strany vlády. Predstavitelia opozície z mládežnických organizácií e, sú častokrát sa dostávajú do väzenia, obmedzuje sa tu sloboda vyjadrovania a toto jednoducho sa týka desiatky ľudí, ktorí demonstrovali v januári a poukazuje to na to, že situácia sa dostáva mimo kontroly a vedie to k situácii, ktorú napríklad máme v Burundi. O rok budú teda voľby a preto potrebujeme podporiť tento predvolebný proces a treba trvať na do mm, implementácii požiadavek, ktoré sme žiadali a treba tam poslať aj pozorovateľskú misiu. Pani Veržia, nech sa páči. Ďakujem za vašu francúzštinu, pán predsedajúci. 25 rokov diktatúry, 15 rokov občianskej vojny, ktorú podporovali aj susedné krajiny, ktoré snažia sa zneužívať hlavne bohatstvo v e, baní. Podľa OSN ilegálne zneužívanie e, slonoviny, ale aj e, banského bohatstva presahuje obrovské sumy. A toto z nelegálneho obchodu sa potom financujú ozbrojené skupiny, ale občianská spoločnosť od roku 2003 zohráva významnú úlohu. Ale došlo ku krvavému potlačeniu manifestácií, pretože Jozef Kabila chcel zmeniť volebný zákon a chce sa, mm, chcel stať pri moci. E, boli potlačení hlavne predstavitelia občianskej e, spoločnosti v Makvambala, a Fred Bauma sú symboly a my žiadame ich oslobodenie spoločne s 15 medzinárodnými a konžskými NGOčkami. EÚ musí urobiť všetko preto, aby dosiahla ich prepustenie a tiež žiadame opozíciu, aby sa zúčastnila e, rokovaní a aby sa viedla inkluzívna transparentná politika pred budúcimi voľbami konžský národ má právo na plnenie týchto požiadaviek. Eh, ďakujem, pani poslankyňa. A teraz pán Javier Nard na jednu minútu, nech sa páči. A ja ďakujem, že ste sa na mňa obrátili po španielsky. E, volať Konžskú republiku demokratickou, tak to je oxymoron, je to protirečenie, je to dynastia, ktorá je založená na korupcii a represáliách. A už tu predrečníci veľa toho povedali a ja idem priamo k podstate veci. Európa môže urobiť dve veci a síce robiť demokratickú, e, demokratické pokrytectvo, teda článok 2 asociačnej dohody, tá klauzula o demokracii, ktorú nikdy neaplikujeme, alebo je tam článok 8, 9 a 26 dohody z Kotonu, ktoré sa tiež len veľmi málo aplikujú. Ak sa tejto republike nevyšle jasné rozhodné posolstvo, tak urobíme len uznesenie, ktoré naozaj absolútne nebude na nič slúžiť a všetci to tu veľmi dobre vieme. Ja som spokojný s bodom 13, aby ste to mali všetci jasné, tento bod, aby sa žiadalo e, patričné mm, plnenie ustanovení e, dohôd Kotonu a tam je napríklad rešpektovanie ľudských práv ako základnej súčasti rozvoja. A ak k tomu nejde, tak nech sa aplikuje článok 9 a 96. Ak sa neaplikujú tieto e, odseky, tak zbytočne my tu budeme robiť uznesenia. Bude to stále len, tá, len to demokratické pokritectvo. Eh, eh, Ďakujem a teraz dostane slovo pán poslanec Weidenholzer. Máte minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Demokratická republika Kongo je krajinou, kde je veľká nestabilita, porušujú sa tu ľudské práva každý deň a krajina nás zamestnáva často aj tu v parlamente, naposledy sme o nej hovorili v maji keď sme hovorili o konflikte, pokiaľ ide o ťažbu zdroj, prírodných zdrojov. A takisto aj naposledy, keď tu bolo ocenenie Sacharovej ceny, tak to skutočne bola veľmi dojemná e, oslava a on presne popísal tie súvislosti. Hovoril napríklad o hovoril tu k našim hostom na balkóne a k migrantom, ktorí tu žijú mimo svojej krajiny a žiadala, aby sa krajina zmenila. A práve v tejto situácii sa nachádzame aj dnes. Obaja aktivisti pre ľudské práva sú vo väzení, ale nie len iba oni, ale aj ostatní. A žiadame ich prepustenie, žiadame od komisie, aby vyvinula patričný tlak, aby jednoducho vyčerpala všetky možnosti na to, aby krajine pri ďalších voľbách v roku 2016 zabezpečila mierovú budúcnosť. Ďakujeme pekne, pán poslanec. A teraz rečníci v mene politických skupín a v mene skupiny EPP dostala slovo pani Arena. Len upresňujem, že nie som z EPP, ale z SND, len taká upresnenie. Ospravedlňujem sa, hovorí pán predsedajúci. Nikto nie je dokonalý. Myslím, že ani EPP nebolo, by nebolo veľmi rado. Ďakujem, pán predsedajúci. Fred Bauma a Yves Makvambala sú mladí konžskí občania, ktorí sú zadržaní v Kenšase len preto, že sa zhromaždili s ďalšími mladými Afričanmi z iných e, afrických hnutí, aby bojovali za občianské práva, slobodu a demokraciu. Títo dvaja mladí ľudia sú v Bakale vo vezení po tom, čo boli e, niekoľko mesiacov v, e, v celách informačných konských služieb. Proces práve začal a sú obvinení z toho, že organizovali atentát na prezidenta Kabila a to preto, že sa zhromaždili a my to v Európe žiadame ich okamžité prepustenie, ale tiež žiadame Konskú demokratickú republiku, aby e, odvolala všetky obvinenia proti týmto osobám, e, ktorí pracujú v hnutia Milimby a Luča. Sú to rozhodujúce hnutia v predvolebnom období. Tento kontext je veľmi zložitý, napätý a tieto hnutia umožňujú organizovanie mladej občianskej spoločnosti. Musíme podporovať takýchto bojovníkov za demokraciu. Ďakujem za pozornosť. Merci. Ďakujem pekne. A ešte raz sa ospravedlňujem. Ste ostatne vynikajúcou predstaviteľkou skupiny S a D. A ďalším rečníkom je pani poslankyňa Dita Charanzová mene skupiny ALDE na jednu minútu. Ďakujem pekne, predseda. Silná občianská spoločnosť je veľmi dôležitá pre akýkoľvek demokratický proces. V Kongu občianské organizácie zohrávajú osobitnú úlohu a nahradzajú štát, ktorý nedokáže sa postarať o svojich občanov. Mierové občianské, občianská angažovanosť nemôže byť nikdy eh, trestaná. Kongo nepriznáva svojim občanom právo na mobilizáciu. A to, že nedávne, nedávne násilnosti boli zamerané na mládež, mládežnické hnutie a politickú opozíciu, je o to viac zaražajúce a znepokojujúce. Ives Makvambala, Fred Bauma a všetci ostatní politickí väzni musia byť okamžite prepustení. Konžské orgány e, musia využívať aktívnu občianskú spoločnosť. Dynamická občianská spoločnosť nielen kontroluje štát, ale spoloč- spoločnosti dáva schopnosť vyriešiť spoločné problémy. Je na čase, aby konské orgány to ocenili ako kvalitu a nie aby na to útočili ako na hrozbu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Mm, teraz eh, pristúpime k spontánnej časti našej rozpravy. A ako prvý, pán poslanec Ivan Jakovčič, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Všetci sa môžeme pýtať, pán predseda, či toto je len e, začiatok predvolebnej kampane, či Bauma a Makvambale sú novými symbolmi odporu v Kongu, či sú novými obeťami toho, čo má ešte len prísť pred voľbami. Kto bude potom rabovať, plundrovať túto krajinu, kto bude profitovať zo situácie, z to nedemokratickým spôsobom. Takže môžeme sa tiež pýtať, kto v Európe môže z toho tiež profitovať. Kto má záujem, aby sa režim v Kongu udržal. Myslím, že musíme byť úprimní a klásť tieto otázky, pretože Európa má svoje záujmy v Kongu a keď ich máme, tak by sme sa mali snažiť tieto priateľskej krajine pomôcť, aby sa dostal do poriadku. Ďakujem pekne. Pán Castaldo, nech sa páči. Ďakujem, že e, sa tiež na mňa obraciate v Taliančene. Makvambala, Fred Balma, boj mladých konžanov musí byť aj našim. Inak, kolegovia, nemá význam udelovať e, Sacharovovú cenu Mukwegemu 26. výročie genocídy e, v Rwande. Treba si e, ich pripomínať. Dvaja aktivisti boli zadržaní len preto, že chceli realizovať slobodu prejavu a zhromažďovania sa. 425 telesných pozostatkov bolo nájdených v masovom hrobe. Pravdepodobne ide o ďalších mladých predstaviteľov opozície Eh, mali by sme urobiť to, čo, k čomu vyzýva kolega Nart, aby ustanovenia dohody z Kotonu neostali len na papieri. Eh, mali by sme povedať, že nesmieme nikdy prijať, eh, že demokracia v našich krajinách či inde by bola iným zablokovaná. Nikto by nás nemal zastaviť, ani my sa nesmieme zastaviť ani demokratické ašpirácie konskej mládeže nesmie nikto zastavovať. Pani... Ďakujem pekne. Slovo dostane pani poslankyňa Kristýna Morvaj. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. A ste hovorili o tom, že jedna z poslankyň, ktorá je socialistka, zamenili ste si ju s niekým, kto je EPP. Trochu ste o tom vtipkovali. No, skutočnosť je, že medzi týmito dvoma stranami skutočne nie je žiadny rozdiel, pretože v závažných otázkach udržania status quo konajú spoločne. Obe z týchto strán si myslia, že sa musíme sústrediť na ľudskoprávnu situáciu v Kongu, ale čo sa deje v Maďarsku? V roku 2006 tam bola obrovská brutalita, policia brutálne zakročila a má to na zodpovednosti socialistická vláda. Teraz policia spada pod vládu ľudovej strany a táto sa snaží chrániť svojich ex-socialistických kolegov. Medzi týmito skupinami v parlamente nie je skutočne žiadny rozdiel. Ďakujeme pekne, pani Morvaj. A teraz eh, v mene Európskej komisie dostal slovo komisárka Cecília Malmströmová. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. A skutočne je to veľmi dôležitá debata a môžeme povedať, že sme eh, počuli jasný signál a postupme ho vysoké predstaviteľke. Myslíme, že plenárne zasadnutie nás veľmi eh, podporuje, aby sme upozorňovali na prípady pána Baumu a Makvabalu a tiež všetkých ostatných. Ako viete, a niektorí z vás to povedali, 30 ľudí bolo zatknutí v Kinshase na workshope Filimby, kde chceli podporovať mladých. Väčšina z nich bola prepustená, ale a ďalší sú stále zadržiavaní. To sú tí dva, o ktorých teraz hovoríme. Národná tajná služba ich zadržiavala viac ako 40 dní bez obvinenia. Potom predstúpili pred prokurátora a boli obvinení z viacerých eh, trestných činov. Tých malo informácií, ktoré máme k dispozícii, vedli k tomu, eh, že sme usúdili, že obvinenia sú nepomerné a neprimerané a je tu riziko, že obvinenia sú politicky motivované. Obávame sa, že stále sa nenašlo riešenie, aby boli prepustení. Parlamentné vyšetrovanie nenašlo žiadne dôkazy o tom, že ani lídry, že lídry alebo účastníci workshopu Filimby plánovali teroristické alebo násilné činy. Ale minister komunikácie Konskej demokratickej republiky povedal, že plánovali teroristické činy a násilné násil, na násilnosti. My budeme tieto prípady detailne sledovať ministrovi spravodlivosti sme poslali dva demarše a sledujeme súdny proces. Máme kontakty s ľudskoprávnymi organizáciami a advokátmi v prípadoch a môžete počítať s našou, našou pozornosťou. Okrem toho, Súd pre ľudské práva musí byť v centre dialógu s Konsko-Demokratickou republikou. Je to krajina s pluralitou strán a ambíciami. A je dôležité, aby všetky, všetci politickí a občianskí aktéry slobode mohli vystupovať za práce, do debat a diskusí. Rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd eh, je zásadnou súčasťou dohod z Kotonu a to je tiež dôležité pre volebný cyklus, eh, ktorý sa uskutoční konce volebného roka. Potrebujeme správne podmienky z hľadiska rozpočtu, kalendára a politickej klímy v oboch eh, stanoviskách a záveroch Rady Európska únia eh, vyjadrila obavy za obmedzovania eh, priestoru, hlavne čo sa týka revízie volebného zákonu, zákona januári tohto roka. Mm. Budeme, proti, sme proti akémukoľvek zneužívaniu spravodlivosti, sme proti svojvoľným zatýkaniam, hlavne tým, ktorých sú zapojené, zapojené tajné služby a zastrašovanie žurnalistov, kde členovia tajných služieb vykonali nelegálne kroky. Treba to vyriešiť, vyšetriť a odsúdiť zodpovedných. Mali sme o Africkej charte pre demokraciu, obie správu, ktorá zdôrazňuje politickú klímu priaznivú, ochranu slobody prejavu a práva opozície na zaistenie nezávislosti a nestrannosti justície. Európska únia je pripravená podporiť Kongo v partnerstve 620 miliónov a ten program je dôkazom nášho odhodlania, ale my budeme sa angažovať a upozorňovať na všetky problémy. Ďakujem pekne. I would like say in your language tak. Thank you. No, no po švedsky vám teraz poviem ďakujem pekne. No a skutočne ďakujeme, pani komisárka. Dostali sme 7 návrhov uznesení od rovnakých politických